Okay, uh, colleagues, so we start with our Teraz teda v rámci našej verejnej schôdze najskôr sa budeme venovať e, tematike ľudských práv e, v Guatemale. A skôr ako prejdeme k konkrétnym prípadom porušovania ľudských práv, by sme chceli jednoznačne odsúdiť a taktiež by sme chceli vyjadriť solidaritu všetkým obyvateľom Guatemaly po e, veľmi násilnej erupcii sopky Ehm, najvýraznejšie za posledných 40 rokov, pričom 110 ľudí prišlo o život, viac ako 300 tisíc bolo zranen, pardon, 300 bolo zranených. Pred dvoma týždňami sme oslávili 30. výročie Sacharovovej ceny. Sachar, teda finalistka Sacharovej ceny Lolita Chávez z Guatemaly e, tiež e, ona žiada o prejav konkrétnej solidarity e, s ľuďmi v Guatemala po tejto erupcii sopky. Ja e, čerpám informácie z anglických a nemeckých médií. Zdá sa, že vláda dosť zaostáva v poskytovaní pomoci rodinám a postihnutým. Teda je tam čo naprávať, aby sa títo ľudia mohli vrátiť späť životu v tých dedinách, ktoré boli zničené sopkou. V rámci našej výmeny názorov dnes sa chceme venovať podrobne situácii v oblasti ľudských práv v Guatemale. A to v rôznych oblastiach. Vychádzame z uznesenia parlamentu z roka 2017, z februára 2017. Tu sme spomenuli vraždu 14 obajcov ľudských práv v priebehu roka 2016. Od tohto uznesenia, odkedy bolo prijaté, aspoň 62 ďalších obhajcov ľudských práv prišlo o život, bolo zavraždených, pričom 7 v priebehu posledného mesiaca. To sú teda hrozné čísla, veľmi rozvíjajú situácii a tiež keď sa pozrieme e, na úroveň guatemalských inštitúcií, prejednávajú sa viaceré zákony, ktoré by boli veľmi e, regresívnej povahy, čo sa týka ľudských práv. Tiež vidíme, že guatemalská vláda sa pokúsila mm, násilne vysťahovať eh, švedského, taktiež eh, diplomata a tiež eh, ďalšieho aktivistu. Ehm, medzinárodnej obce. To sú teda veľmi znepokojivé kroky, ktoré E, vyvolali veľké reakcie aj v Európskom parlamente. Venujeme sa ešte o to viac situácii v Guatemale. Teraz sa obraciam na expertov, ktorí nám priblížia podrobnejšiu situáciu v Guatemale. Konkrétne je tu e, Anabela Sibrian, je tu riaditeľka medzinárodnej platformy proti beztrestnosti a pán Jorge Alberto Santos Contreras, ktorý je generálnym koordinátorom jednoty na ochranu a obranu eh, na úrovni obhajcov ľudských práv v Guatemale. Najskôr dáme slovo vám, pani Sibrian, nech sa páči. Ďakujem. Pani eh, podpredsednička, vážení poslanci, v februári 2017, ako ste povedali, pani podpredsednička, Európsky parlament prijal uznesenie o Guatemale a tam sa zdôrazňuje, že došlo k um, prokuratúru, čo sa týka um, dohovoru na boj proti beztrestnosti v kontexte návrhu ústavnej reformy predsedovia všetkých troch orgánov a krajiny e, sa sú zúčastnili tohto procesu a tiež e, to, že by sa zaviedla tzv. prechodná spravodlivosť, e, ktorá e, teda by sa, dajme tomu, venovala prípadom e, napríklad e, mučenia 14-ročného dieťaťa a ďalej sexuálne násilia za účasti príslušníkov vojenských zložiek tiež došlo k zverejneniu prípadov korupcie, organizovaného zločinu, a pričom sa dokázali prípady beztrestnosti. O 6 mesiacov neskôr kom, predseda tejto Medzinárodnej komisie neboj proti bezstretnosti eh, bol vyhlásený za eh, eh, personu non grata. Pokroky v súdnych konaniach proti osobám, ktoré majú na svedomí veľmi vážne zločiny v poslednom storočí. Tu sa prijal návrh zákona na presadenie beztrestnosti pre týchto trestne stíhaných. Naozaj v krajine panuje kultúra beztrestnosti a to sa vzťahuje na veľké vážne e, zločiny vládnych zložiek. Týka sa to priamo celého obyvateľstva, ale osobitne sa to týka obhajcov ľudských práv. Európsky parlament v roku 2017 sa už vyjadril ku kultúre beztrestnosti v Guatemale a my v Guatemale sme mm, nemali informáciu o žiadnych konkrétnych reakciách na toto uznesenie. Tento rok však guatemalská vláda rozhodla e, vydať vyhlásenie, v ktorom používa to isté znenie ako Európsky parlament e, v minulom roku Tiež sa to postúpilo Medzinárodnému výboru na boj proti beztrestnosti. Ale v skutočnosti nešlo o e, to vyhlásenie. Vyhlásenie bolo len takou zásierkou za ním. Bol zámer v rámci tohto boja proti beztrestnosti a korupcii a v rámci všetkých hnutí, e, ktoré majú podporu tohto medzinárodného orgánu, a tiež e, ktoré sú pod vedením e, povereného riaditeľa Ivana Velaskosa, aby e, sa vlastne ehm, vrhli do zlého svetla. Pritom však takéto kroky majú veľkú podporu obyvateľstva v Guatemala v roku 2015. V Guatemala, ste si spomínate, došlo k rozsiahlej mobilizácii obyvateľstva. Viac ako 5 mesiacov ľudia vychádzali do ulic a bojovali za to, aby korupcia sa v krajine zastavila a aby ministri eh, vo vláde, ktorí boli obvinení z korupcie, aby naozaj týmto obvineniam čelili, aby boli odsudení, ale vláda sa snažila podkopať eh, prácu tejto medzinárodnej komisie, čelili sme rôznym útokom, aj tí, ktorí podporovali činnosť našej medzinárodnej platformy na boj proti beztrestnosti, aj oni e, čili týmto rôznym obvineniam. No, no, sorry. Sorry. Okay. Eh, también la, la misma, muchos embajadores y particularmente eh, había la embajada de... Viacerí veľvyslanci najmä veľvyslanec USA, ktorý podporoval e, túto platformu Koordinátor pre ľudské práva, ďalej e, prokurátor, tí boli vystavení e, dokonca aj istým hrozbám. Teda museli sa zvyšiť aj bezpečnostné opatrenia na úrovni prokuratúry Aj oni sa stali obeťou eh, konania vlády. Dokonca veľvyslanec Švédska bol eh, vykázaný z krajiny, teda eh, povolali ho späť. Švédsko je jedna z krajín, ktorá jednoznačne podporuje túto našu medzinárodnú komisiu. Vzhľadom na túto situáciu vás chceme požiadať, aby ste zvážili či nejde o multilaterálny problém v tomto prípade. My sme zistili, že G13 v tomto roku 15. maja zverejnila tlačové vyhlásenie, kde sa vyslovuje porotovanie nad tým, že guatemalské orgány odsúhlasili toto e, odvolanie švédskeho veľvyslanca. E, my sme to vnímali e, veľmi pozitívne, pretože to nielen podporuje Medzinárodnú komisiu na boj proti beztrestnosti, ale tiež to podporuje všetkých obhajcov ľudských práv v ich činnosti. Ak totiž odvolený veľvyslanec, pretože sa odvážil vyjadriť svoj názor, len si predstavte, čo sa udeje, keď obhajcovia v oblasti ľudských práv vyjadria v takejto krajine svoj názor. Pani podpredsednička, chceli by sme vás požiadať, aby ste sa zamysleli nad tým, že pred rokom práve Európsky parlament um, vyzval členské krajiny EÚ, aby Guatemala podporili, aj aby vyčlenili prostriedky na technickú pomoc. A tento rok žiadame vás, aby ste v rámci tohto boja proti beztrestnosti, aby ste eh, nás nadalej v tomto boji podporili a organizácie CSIK, aby ste nás naďalej podporovali v týchto ťažkých časoch. Musia eh, totiž krajiny Európskej únie a tiež eh, aj delegácie Európskej únie Guatemale byť viditeľné a aktívne. Mali by mať posilnenú úlohu, mali by hovoriť hlasnejším, hlasnejším spôsobom. Pokiaľ ide o Guatemalu, mali by pomôcť Medzinárodnej komisii, ktorá sa zaberá bestresnosťou a korupciou, tak, aby zvýšili tlak na boj proti korupcii, ktorá je tak hlboko zakorenená v krajine. Takisto sa obraciame na Európsky parlament a apelujeme na to, aby nepodporovali tie projekty rozvojového charakteru, ktoré smerujú do krajiny, ak nebude skutočne demokratická podpora pre domorodé obyvateľstvo. A takisto štát Guatemala bol požiadaný o to, aby eh, zohľadňoval mm, situáciu týchto komunít. Právo predchádzajúcej slobodnej informovanej konzultácie domorodého obyvateľstva, pokiaľ ide o ich súhlas e, v súvislosti s projektami, ktoré majú im smerovať, to nefunguje. Vidíme pravý opak, e, neprebieha konzultácia, je tu skôr tendencia oslabovať takúto spoluprácu, e, aj teda takúto, teda takúto koordináciu. To je druhá obava, ktorú som chcela vzniesť my sa domnievame, že je podstatné, aby krajiny EÚ v prípade, že skutočne chcú pomôcť eh, domorodým komunitám v Guatemala, tak musia naozaj sa ubezpečiť, eh, že to bude naviazané na plnenie takýchto kritérií. A v máji tohto roku e, prebehla návšteva spravodajkyne v Guatemale, ktorá zaujala jasné stanovisko, kde sa vyjadrovala, že práva domorodého obyvateľstva musia byť plne rešpektované a pokiaľ ide o univerzálne periodické preskúmanie, o pravidelné e, preskúmanie a tie odporúčania, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Chceli by sme v tej súvislosti poznamenať, že Guatemala by mala praktizovať a v konec súlade s odporúčaniami, ktoré boli e, smerované na Uruguay v roku 2012 teda, a v tom čase to akceptovala aj Guatemala. Hovorilo sa o prijatí monitorovacieho mechanizmu, pokiaľ ide o záväzky v súvislosti s Universal Periodic Review, vrátanie občianskej spoločnosti, štátu a pozorovateľmi z medzinárodného spoločenstva. Univerzálne pravidelné preskúmanie je istým kompromisom, e, ktoré sa týka viacerých úrovní štátu. Bohužiaľ, dostávame sa teraz do tretieho cyklu v rámci univerzálneho pravidelného preskúmania. Počnú s rokom 2017 a Guatemala ešte stále neimplementovala systém monitorovania účasti občianskej spoločnosti. Prosím, zohľadnite to. A ja si myslím, že Jorge bude môcť teraz nadviazať a bude môcť formulovať e, konkrétne e, žiadosti na Európsky parlament. Ďakujem za pozornosť, ďakujem pekne pani Siberian za vaše konštatovanie. Pán Contreras, nech sa páči. Príjemné popoludne všetkým. Dámy a páni, Rád by som využil túto príležitosť a tlmočil naše obavy, pokiaľ ide o vážnu situáciu, pokiaľ ide o zhoršovanie ľudských práv v mojej krajine. Komisia pre ľudské práva intraamerická mm, na konci augusta minulého roku absolvovala návštevu a v, takisto zverejnili už pred samotnou návštevou správu o situácii v Guatemale. Konštatovali, že situácia na poli ľudských práv je oveľa horšia v porovnaní s rokom 2015. To bol ale len začiatok oveľa širšieho procesu, ktorý už začal v auguste 2017 a ktorý prebieha až do dnes. Proces, kde vidieť, že toto zhoršovanie sa zostruje deň po dni. Ivan Velasquez bol vyhlásený personálnom gráta grata prezidentom. Je tu klíma veľmi nehostinná, nepriateľská, namierená voči všetkým z medzinárodného spoločenstva, ktorý by sa pridal na stranu ľudských práv a vymáhania spravodlivosti v Guatemale a boj proti beztrestnosti. To je stratégia, ktorú si osvojila výkonná zložka, výkonná moc v krajine, ale aj s podporou e, Kongresu republiky a sú tu aj ďalšie aspekty, ktoré do toho vstupujú, ktoré evidentne úplne podkopávajú situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv v krajine. A chcel by som, ak môžem, upriamiť vašu pozornosť na tieto problémy. Sú štyri zákony, ktoré sú v súčasnosti pred Kongresom republiky, ktoré len počiarkujú, že e, ideme, robíme kroky späť a nie dopredu, pokiaľ ide o ľudské práva. Poprvé, reforma mimovládneho sektora, mimovládnych organizácií. Účelom tejto zákonnej úpravy je jednoducho len porušovať slobodu zhromažďovania mimovládnych organizácií a obmedzovať a, obštru, vykonávať obštrukcie, pokiaľ ide o ich činnosť, prostredníctvom a podporou e, guatemalského štátu. Takisto je tu zákon e, národného zmierenia, po tých základných dohodách toto mal byť spôsob, ako dosiahnuť národné zmierenie alebo zmier bez e, toho, aby e, samozrejme boli dané bokom e, zločiny proti ľudskosti. Ale v súčasnosti na úrovni Kongresu republiky dochádza k ďalšiemu pokusu upraviť aj tento konkrétny zákon. Ešte je tu potom tretí zákon, tretia úprava, známa ako zákon o akceptovaní obvinení čo by e, znamenalo reformu Kongresu republiky, čo by umožnilo mnohým, ktorí boli obvinení z e, trestov korupcie, pokračovať v užívaní svojich privilegií. Mnohí z nich boli odsudení na domáce väzenie a tento zákon, alebo návrh zákona sa snaží o ich prepustenie. Ako vidíte, tak toto znamená oveľa e, horšiu situáciu. Keď k tomu doplníme ešte násilné e, kroky proti tým, namerené proti tým, ktorí obhajujú ľudské práva v Guatemale. Pretože ako náhle Európsky parlament zverejnil svoje uznesenie v roku 2017, 62 vražd sa uskutočnilo do 8. júna tohto roku. V období medzi januárom a júnom e, tohto roku došlo k 13 vraždám. Dve z toho novinári. Novinári, ktorí venovali svoju prácu vyšetrovaniam a informovaniu o korupcii v krajine. Takisto došlo k vražde piatich lídrov eh, domorodých komunít, spoločenstiev, takisto mnohí ďalší obhajcovia eh, zdrojov domorodého obyvateľstva a pôdy Takisto došlo k pokusu o vraždu dvoch osôb. Jednou z nich eh, bol prokurátor v rámci Human Rights Section eh, na úrovni štátnej prokuratúry. A ďalším, ďalšou osobou bol člen Inter-American Commission on Human Rights, ktorý zastupoval to domorodé spoločenstvo. Takisto došlo k mnohým incidentom, do ktorých bol, ktoré sa týkali teda žien, ktoré obhajujú ľudské práva. Ďalšie z výrazných porušení práv ľudí, ktorí obhajujú ľudské práva v krajine, sú akty kriminalizácie. Kriminalizácia, ktorá začína nenávisnými prejavmi namierenými proti ľuďom, ktorí obhajú ľudské práva. ktoré stimulujú a podnecujú ne, nepriaznivú verejnú mienku proti ľuďom, ktorí obhajú ľudské práva. Reputácia je ohrozovaná, sú verejne pranierovaní, mnohí z nich sú väznení, polapení, a teda sú umiestňovaní v rôznych eh, väzeniach po celej krajine. Eh, spomeniem dva také vypuklé prípady v rámci krajiny. Jeden sa týka obrany a mierového, mierového odporu pod menom Mierový odpor eh, oblasti Galapás, pokiaľ ide o vybudovanie vodnej elektrárne. Gernardo Galašol, líder tohto hnutia, už je dva mesiace vo väzení a to len z toho dôvodu, že požiadal ústavný súd o ochranu. pričom tvrdil, že nedošlo v súvislosti s eh, projektom vybudovania tejto vodnej elektrárne konzultácii s domorodým obyvateľstvom. Ďalej, banská spoločnosť, alebo ťažobná spoločnosť, ktorá má za sebou ruský kapitál a ktorá ťaží nikel, eh, ruská ťažobná spoločnosť, už roky zneužíva a vykoristuje obyvateľstvo, ktoré protestuje proti e, takémuto drancovaniu Izabel jazera. Hovoríme o obhajcoch ľudských práv, či mužoch alebo ženách, e, voči ktorým boli vydané zatýkače takisto novinári, rybári z tejto oblasti, oblasti týchto jazier. Je tu teda permanentná kríza, permanentná klíma agresivity proti obhajcom ľudských práv porušovanie slobody, dokonca fyzickej bezúhonnosti alebo integrity týchto osôb, ktorí obhajujú ľudské práva v krajine. Ešte sa chcem zmeniť o ďalšie veci. A síce v roku 2014 Súd pre ľudské práva riešil práva obhajcov ľudských práv a ostatných proti republike Guatemala a v tej normatívnej časti sa uvádza, že ako opatrenie, ako reparácie alebo nápravo, pokiaľ ide o vraždu obhajcu ľudských práv v roku 2004, sa zaviazal štát Guatemala, že bude implementovať verejnú politiku ochrany tých ehm, žien a mužov, ktorí obhajovali ľudské práva. E, táto verejná politika bola vrelo privítaná zo strany e, ľudí z komunity obhajcov ľudských práv takáto kolektívna akcia a aktivita, ktorá sa mala diať spoločne s podporou guatemalského štátu, sa náhle zastavila, nakoľko došlo k vražde 8 lídrov takýchto komunít v krajine, čiže je tu takáto klíma e, atentátov a vražda, takéto prenasledovanie, perzekúcie týchto obhajcov. To je dôvod, prečo došlo aj k masívnym demonstráciám tých ktorí podporujú obhajcov ľudských práv v krajine. Samozrejme, ja môžem len podporiť to, čo e, zaznelo predtým. Je mimoriadne dôležité nie len nadviazať na uznesenie z februára 2017. Chceme naozaj apelovať na to, aby ste prijali nové uznesenie, v ktorom zohľadníte takmer nezvratné zhoršovanie na poli ľudských práv a ich obhajobe v tejto krajine z dôvodu agresívnej kampane naciu trhania a takisto aj pokiaľ ide o fungovanie tej medzinárodnej komisie eh, proti beztrestnosti a takisto pokiaľ ide o úrad prokurátora na riešenie otázok ľudských práv. Možno by ste eh, mali zorganizovať ďalšiu návštevu našej krajiny, tak aby ste sa mohli sami na vlastné oči presvedčiť, ako rozná polutovania hodná kritická tá situácia je. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Contreras. A ja som si poznamenala eh, ten váš apel na to, aby som to dala eh, na úroveň rozšíreného predsedníctva, aby sme uvažovali nad ďalšou návštevou Uvidíme, ako to bude s uznesením. Tento výbor nemá pôsobnosť o tom rozhodnúť. Počuli sme dobrú analýzu a, a tie, tie teda analýzu ohľadom toho zhoršovania už zlej situácie v oblasti ľudských práv. Skôr ako dostane slovo SVČ, spýtam sa poslankyň poslancov, či chcú vystúpiť. Pani Sanchez. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička. Pani Siberian, pán Kontreras, eh, ďakujem pekne eh, za vaše prezentácie. Naozaj eh, hovorili ste o rôznych veciach. A ja som chcela spomenúť a zdôrazniť, že uznesenie, ktoré prijal tento parlament vo februári minulého roku, pokiaľ ide o vraždy 17 osôb, od tohto uznesenia ešte došlo k ďalším 62 vraždám a 7 z nich za posledný mesiac, opakujem, 7 z nich e, minulý mesiac to poukazuje na výrazne sa zhoršujúcu situáciu, pokiaľ ide o ľudské práva v krajine. Vyhostenie minulý mesiac, teda pokiaľ ide o tých veľvyslancov, to je e, e, jasný príklad situácie v našej krajine. Nepôjdem teraz do podrobností, tých okolností, čo sa udialo, ale pokiaľ ide o podporu obhajcov ľudských práv, my sme sa viedli, že s ľutosťou konštatujeme situáciu, ktorá tam pretrváva. Pred niekoľkými mesiacmi, pred, pardon, týždňami, sme si pripomenuli 30. výročie Sacharovej ceny. Lilita Jeles e, nám dala informácie, aktuálne informácie ohľadom situácie v krajine a rozhodli sme sa, že vyšleme ad hoc delegáciu do Guatemaly treba to čo najrychlejšie spraviť, e, tak aby sme zabezpečili vycestovanie takéto delegácie do Guatemaly do konca roka. Takisto je znepokojujúce, že keď sa pozrieme na úroveň legislatívy, tak je tam viacero hrozieb, e, ktoré pretrvávajú, pokiaľ ide o útoky na práva guatemalčanov, hlavne ich e, práva vzťahujúce sa k životnému prostrediu. Napríklad iniciatíva ktorá bola spomenutá, ktorá sa týkala posilnenia práva na konzultáciu s domorodným obyvateľstvom. Toto nebolo, nenašlo to podporu tých lídrov. Myslíme si, že vláda nepostupovala správnym spôsobom. To isté sa týkalo legislatívy, ktorá upravuje fungovanie mimovládneho sektora. Bola tam značná vlna kritiky zo strany mimovládneho sektora, pretože obmedzuje to výrazne ich činnosť, takýto návrh je jasné, že veľa vecí chce mimovládny sektor riešiť a mali by sme sa postaviť na ich stranu. E, potom je tu zákon, e, ktorý rieši členov gangov, tzv. teda členov gangov, pričom sú to mieroví aktivisti. Sú tu ešte niektoré ďalšie veci. Vieme, že takto ambivalentná legislatíva môže mať viaceré a nesprávne výklady a môže to viesť k stíhaniu alebo kriminalizácii tých ľudí, ktorí by nemali byť e, stíhaní z týchto všetkých dôvodov, aj keď sa pozrieme na veľmi znepokojujúce údaje, číselné údaje, pokiaľ ide o počet obhajcov ľudských práv, ktorým sa vyhrážalo, ktorí boli zavraždení alebo ktorí e, sa, teda boli tam na nich hrozby ohľadom ich e, väzby. Musíme naozaj e, vytvoriť ad hoc výbor, tak aby dokázal vycestovať do Guatemala a posúdiť situáciu v teréne. Ďakujem pekne a vyjadrujem moju solidaritu a podporu. No Ďakujem. E, zdá sa, že, to, že sa už nikto nehlási, preto dostane slovo pán Fernando Pons z ESVČ. Povedzte nám, ako vy vidíte situáciu v Guatemale a prípadne odpovedzte na otázky. Ďakujem, pani predsednička. Chcem zopakovať Eh, úprimnú sústrasť všetkým, ktorých eh, zasiahol výbuch sopky. Európska únia zmobilizovala všetky humanitárne zdroje a naozaj veľmi pozorne sledujeme neustále situáciu. Chceme sa poďakovať Európskemu parlamentu za neustálu pozornosť, ktorú venuje tejto krajine. Táto krajina naozaj bojuje teraz s mnohými výzvami a situácia Guatemaly nie je definovateľná um, čiernou alebo bielou farbou, je to niekde medzi tým, sú to rôzne otiene šedej. Ďakujeme za to, že ste nám dali možnosť sa vyjadriť stručne o tom, čo si myslíme um, o tejto situácii ľudských práv. Ako viete, Európska únia hájí základné práva a spolupracuje so všetkými partnermi, ktorých má a spolupracujeme aj s Guatemalou pri hájení ľudských práv a v tomto prípade chceme zdôrazniť prácu, ktorú robíme pri ochrane obrancov ľudských práv. My súhlasíme eh, s vami, ktorí ste znepokojení tým, že, nie, že stále viac obrancov ľudských práv je vraždených. A aj keď dôjde iba k jednej takejto vražde, je to už príliš veľa, ale tie štatistiky, ktoré vidíme, sú naozaj veľmi znepokojivé, pretože došlo k nárastu počtu takýchto vražd. 7, 8 um, obhajcov ľudských práv bolo zavraždených iba v priebehu jedného mesiaca. A to je hrozné. Dúfajme, že guatemalská justícia potrestá čo najrychlejšie páchateľov a dúfame, že Guatemala schváli celoštátnu politiku ochrany obhajcov ľudských práv. Patrí to medzi 150 odporúčaní, ktoré sa nachádzajú vo univerzálnom pravidelnom hodnotení, ktoré akceptuje aj Guatemala. Mm, musíme sa teraz sústrediť v prvom rade, ako som povedal, na týchto obrancov ľudských práv. Na to je potrebné vyhradiť dostatočné ľudské aj finančné zdroje toto by pre nás ako e, pre priateľov Guatemaly mala byť priorita aj pre Guatemalu by to mala byť národná priorita. Dúfame, že guatemalské orgány budú brať svoju zodpovednosť vážne. Bol pozvaný vysoký e, zástupca OSN pre ľudské práva navštívil krajinu v roku 2017. A úloha KNOR bola predložená v roku 2017, ale a my chceme naďalej posilňovať túto prácu v tejto oblasti aj v Bruseli, aj na úrovni našej delegácie. Samozrejme, my rešpektujeme vnútroštátne právomoci Guatemaly, ale my spolupracujeme s obrancami ľudských práv v tzv. Eh, filtračnej skupine, kde sa zúčastňujú zastupcovia EÚ, OSN a ďalších medzinárodných organizácií, kde sa diskutuje o tých e, najdôležitejších, najnaliehavejších e, otázkach. No a potom sú oblasti, kde sme naozaj zrealizovali pokroky s uspokojením mm, hodnotíme, že v nedávnej dobe došlo k zníženiu vražd, počtu eh, vražd, tzv. komunitárnych vražd. Takisto sa zvyšuje tolerantnosť pre eh, menšiny Um, ale neviem, či tieto menšiny sa dajú nazvať menšinami, pretože je to vlastne pôvodné obyvateľstvo, ktoré tvorí uh, približne 60 obyvateľstva. A táto skupina je teda veľká a je potrebné pracovať s predchádzajúcim súhlasom týchto um, zástupcov pôvodného obyvateľstva. Uh, predtým, než sa príjme akékoľvek rozhodnutie, pôvodné obyvateľstvo s tým musí súhlasiť. Takisto chceme vytvoriť justičný systém, ktorý zaručí aj týmto komunitám eh, indigeného obyvateľstva um, presadzovať si svoje práva. No a potom ešte ďalšia téma. Boj proti korupcii. Medzinárodná komisia proti korupcii a beztrestnosti v Guatemala veľmi úspešne pracovala. E, Európska únia a ESVČ my sme zopakovali, e, že plne podporujeme túto komisiu. E, predsedom je senior Velázquez a táto komisia spolu s generálnou, bývalou generálnou prokuratúrou dosiahla naozaj veľa úspechov. A v tomto kontexte musíme takisto našim priateľom povedať jasným spôsobom, že nás znepokojuje, čo sa nedávno udialo, práca komisie CICIK je neustále napádané. Ivan Velasquez eh, bol napríklad vyhlásený za persona non grata. Sme veľmi radi, že rozhodnutie nebolo implementované. Eh, to bolo eh, správne rozhodnutie neimplementovať toto rozhodnutie, ale existujú aj ďalšie ťažkosti a kladú sa do cesty prekážky ľuďom, ktorí pracujú v Eh, komisii CECIK. Mnohí sa snažia napríklad aj eh, limitovať eh, mandát tejto skupiny, obmedzovať prácu komisie. Nedávno bola vydaná deklarácia troch strán um, kde sú zastúpení aj všetci, ktorí pomáhajú Nikarague a táto, tieto tri stan, strany podporili prácu komisie CECIG. Táto komisia pracuje na žiadosť guatemalskej e, vlády a je veľmi dôležité, aby pokračovala v plnení svojich úloh, lebo sú to veľmi e, významné úlohy. Okrem toho, že politicky EÚ podporuje CECIG, um, e, dáva aj veľa peňazí, veľkú finančnú podporu. Tým vlastne ukazujeme, že chceme Guatemale pomôcť. Minulý rok sa vyhradilo 5 miliard eur dodatočných finančných prostriedkov. A sme pripravení naďalej bojovať aj proti korupcii za účasti tejto komisie. Chceme pracovať na úrovni všetkých národných inštitúcií, teda spolupracovať na úrovni všetkých inštitúcií, ktoré chcú bojovať proti korupcii a snažia sa o upevnenie právneho štátu Guatemala. Ďakujem pekne za pozornosť. Môžete mi klásť otázky. So Mr. Ponce has invited... Pán Pons e, vás požiadal o otázky. Obraciam sa na expertov. Čo, čo by ste sa chceli spýtať? Ja sa vás chcem spýtať jednu vec. Vy ste hovorili, že pôvodné obyvateľstvo je potrebné viac e, zapájať do prípravy projektov a do plánov, e, keď keď sa chystajú veľké rozvojové projekty pred implementáciou. Ale experti mi predtým povedali opak, že je niekoľko príkladov, kde pôvodné obyvateľstvo nebolo e, explicitne konzultované vopred. Do akých projektov ste ich zaradili a čo vnímate menej pozitívne? No a pokiaľ ide o pokus o vyhostenie švedského veľvyslanca. Mm, diskutujete s delegáciou v ako na to reagovať a sú e, iní ambasádori, ktorí by tiež mohli byť vyhostení a vydala EÚ nejaké verejné vyhlásenie v krajine e, ako reakciu na túto stratégiu. Je to stratégia um, ktorá má brániť e, boju proti beztrestnosti. Teraz sa vás e, môžu spýtať nejaké otázky experti, nech sa páči. Ďakujem. Mám otázku, ktorá sa týka v prvom rade práva na konzultácie, e, na informovaný súhlas pôvodného obyvateľstva. V uznesení z minulého roka Európsky parlament požiadal európske inštitúcie, aby sa pozorne sledovala realizácia rozvojových projektov a aby sa kontrolovala, či, kontrolovalo, či sa dodržiava toto pravidlo, že pôvodné obyvateľstvo, jeho komunity musia poskytnúť Um, informovaný a predchádzajúci súhlas. Ako je to s podnikmi, ktoré investujú európske peniaze v Guatemale? Um, apelovali ste na tieto podniky, aby dodržiavali túto povinnosť? Aby rešpektovali ľudské práva uh, pôvodného obyvateľstva? Pán Pons, nech sa páči. Ďakujem za túto otázku. Prvá otázka. Vy ste sa pýtali, v prípade ktorých projektov poskytlo pôvodné obyvateľstvo svoj predchádzajúci a informovaný súhlas. Ja Dúfam, že ma kontrolujú kolegovia z DG pre rozvoj. Možno budú chcieť niečo ešte dodať, pretože e, je to generálne riaditeľstvo pre rozvoj, ktorý dennodenne realizuje tieto projekty. Stanovisko e či je také, že, apelovali, že sme apelovali na e, vládu a zainteresované osoby, aby viedli dialog a aby zorganizovali riadnu účasť na konzultáciách eh, s občianskou spoločnosťou, ak ide teda o projekty, ktoré sa týkajú pôvodného obyvateľstva. A, um, takisto ak existujú nejaké záujmy pôvodného obyvateľstva, ministerstva eh, v justičných otázkach, keď sa chystá alebo keď sa vytvára justičný systém, právny rámec a tak ďalej. Aj tam je potrebné konzultovať. No a pokiaľ ide o rešpektovanie eh, tejto povinnosti zo strany európskych podnikov, vieme, že všetky európske podniky ktoré pracujú v Guatemale, musia rešpektovať guatemalské zákony a ak existujú nejaké legislatívne diery v Guatemale, tak je to zlá situácia, nie je to ideálne, ale aj ak európske podniky budú toto pravidlo rešpektovať, nepodarí sa im dostať e, do tej situácie skuto- skutočného súhlasu my SVČ sa nesúčasňujeme na konkrétnych projektoch alebo nesústredíme sa na realizáciu konkrétnych projektov. My v podstate sprevádzame a monitorujeme zavadzanie podmienok, legislatívy, kontrolujeme, či tá legislatíva splňa medzinárodné požiadavky a tak ďalej. Potom sa objavila ešte ďalšia otázka. To bola dôležitá téma ohrozovanie um, alebo hrozby adresované švedskému veľvyslancovi v Guatemale. Mm, vieme zatiaľ toľko, že tento veľvyslanec nebol zatiaľ uh, vyhlásený za neželanú osobu. Um, to slovo hrozba možno nie je úplne presný pojem, ale niečo podobné, vlastne niečo ako hrozba tu bolo. guatemalská vláda požiadala švedskú vládu, aby stiahli vlastného veľvyslanca do určitého dátumu. Ten dátum už vypršal. A pohrozili, že inak bude prijaté vyhlásenie o tom, že táto osoba je persona non grata ale toto um, rozhodnutie vlády bolo pozastavené kvôli rozsudku súdu, ale ten rozsudok zastavil toto rozhodnutie nie z meritorných dôvodov, ale z formálnych dôvodov. Hovorca vysokej zástupkyne vydal stanovisko, kde vlastne je naša pozícia vyjadrená E, v tom zmysle, že my podporujeme CECIK a že všetky štáty EÚ podporujú túto komisiu a podporujú líniu Európskej únie v Guatemale. Dúfame teda, že tieto, e, tieto úsilia a takisto každodenné Dialógy, ktoré vedieme s Guatemalou, že toto všetko zabráni vyhosteniu švedského veľvyslanca. Dúfame teda, že toto rozhodnutie sa nezrealizuje, pretože to by naozaj bola veľmi zlá, veľmi negatívna epizóda. Toto jednoducho Európska únia nemôže akceptovať. My e, teda zastupujeme tú istú líniu ako švedský veľvyslanec, podporujeme Guatemalu a takisto prácu CECIGu a želáme si všeobecné zlepšenie situácie v tejto krajine. Ďakujem. Tým sa dostávame na koniec tejto časti zasadnutia. Ďakujem všetkým za to, že ste sa podelili o analýzu a informácie. Parlament sa snaží, pokiaľ je to len možné, sledovať, ale aby sme mohli prijať ďalšie rozhodnutie, potrebujeme väčšinovú podporu. A myslím si, že Guatemala príliš dlho bola E, známa iba negatívnym spôsobom. Bolo to preto, lebo tam bola beztrestnosť e, zločinnosti. V 90. rokoch Kobata Mču e, sa vyjadrila verejne a dostala Nobelovú cenu mieru za protest za ochranu vlastného obyvateľstva. No a o desiatky rokov neskôr guatemalský ľud žiadal koniec beztrestnosti pre Rilsmond, čo bolo pokračovaním zasa tohto obrovského boja. Ďakujem. So, okay, now we stay in the region. Ostávame teda v regióne, prechádzame aj do susednej krajiny, v Strednej Amerike, k Nikarague. Tu nadbezujeme na urgentné uznesenie Európskeho parlamentu k otázke ľudských práv a demokracie v Nikarague, konkrétne v prípade Francesca Ramirez. Predpokladám, že ak by sme vypracovali toto uznesenie tento týždeň, bolo by o mnoho dlhšie k Nikarague. Spomenuli by, ste, by sme tam aj násilné boje v reakcii na viac menej pokojné demonstrácie v Nikarague. Pozvali sme si medzi nás z SVČ pána Ponsa opäť, aby nás informoval o nadviazaní na toto uznesenie Možno by sme mohli tiež sa niečo dozvedieť o aktuálnej e, diplomatickej iniciatíve, ktorá sa vynakladá v kontexte Nikaraguji. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Áno, presne ako vravíte. Odkedy Európsky parlament prijal svoje uznesenie v roku 2017 v otázke Francesca Ramirez došlo k vyhroteniu situácie v krajine, preto je dôležité sa tomu venovať. Čo sa týka konkrétne prípadu Ramirez, tu sme veľmi pozorne sledovali vývoj situácie. Môžeme skonštatovať, že v tomto konkrétnom prípade relatívne rýchlo čo sa týka materiálneho vybavenia infraštruktúry. Relatívne rýchlo sa veci posunuli. Túto situáciu sme sledovali pozorne vtedy, pretože aj ona je súčasťou diania v krajine na úrovni občanskej spoločnosti. A ako už povedala pani predsedajúca, je to tiež vhodná príležitosť aby sme sa venovali e, súhrnu nedávnych udalostí v Nikarague. Pokúsim sa hovoriť stručne, ale došlo k viacerým udalostiam. Spomeniem len ten najvýznamnejšie. Ak teda niečo opomeniem, je to len preto, že sa snažím o stručnosť. Ako viete, krajina prešla veľmi turbulentným obdobím, pričom celé to spustil vládny návrh na zvýšenie daní. Išlo o zvýšenie daní pre podniky aj pre pracujúcich. Toto opatrenie malo za následok eh, jednoznačné odmietnutie aj u firiem, aj u radoch pracujúcich. Eh, prejavilo sa to na uliciach. A celá vec eh, sa dosť rýchlo vyhrotila. Žiaľ, malo to za následok viacero úmrtí. Taktiež došlo k násilným konaniam policajných zložiek a iných bezpečnostných zložiek. Odhaduje sa v súčasnosti, že zhruba 140 ľudí alebo aj viac možno prišlo o život v týchto protestoch. Okrem toho, že sa, sa sledujeme že sledujeme pozrieť túto situáciu. Európska únia sa snažila tiež veľmi rýchlo reagovať. Prijali sa opatrenia, boli vydané vyhlásenia a tiež boli prijaté veľmi konkrétne kroky, ktoré zahrňali mobilizáciu všetkých eh, zdrojov, ktoré máme k dispozícii aj v Bruseli, aj na úrovni eh, našej delegácie v Nikarague. Taktiež hovorca vysokej predstaviteľky sa viackrát vyjadril na túto tému. Upozornil na tie isté veci, teda právo eh, na protesty, nekaragujského ľudu, taktiež e, potreba potlačať násilie, tiež e, to, že je potrebné protestovať pokojne a tiež, aby bezpečnostné zložky dodržiavali medzinárodné normy a aby sa snažili neutiekať sa k násiliu. Tiež sme upozornili na to, že je dôležité držať sa metódy dialógu medzi všetkými zúčastnenými stranami, tiež v otázkach demokracie. Od počiatku keď sa táto tematika týkala e, zvýšenia daní, sa to postupne e, presúvalo na iné témy, ktoré v protestoch e, dominovali. My sme teda upozornili, že je vhodné viesť pokojný dialog na jednotlivé témy, ktoré sa týkajú demokracie a spravodlivosti v krajine. A tiež sme jednoznačne a rázne upozorňovali na to, že všetci, ktorí sa dopustili násilia v akékoľvek forme, musia byť postavení pred spravodlivosť a musia byť zodpovední za svoje činy bez ohľadu na to, či išlo o civilistov alebo príslušníkov policajných zložiek či iných zainteresovaných. V tomto kontexte e, môžem povedať, že poznáme kroky Európskeho parlamentu vrátane veľmi užitočného vyhlásenia, ktoré zaznelo v pléne a tiež e, rôzne rozpravy, ktoré sa týkali tejto témy. Okrem toho došlo k ďalším udalostiam, ktoré nás naplňujú niečo viac optimizmom. Napríklad Medziamerická komisia pre ľudské práva, tá už istý čas zverejňuje svoje odporúčania aj priamo na mieste a zdôrazňuje, že tieto odporúčania sa musí dostať aj do praxe. Tiež pozorne sledujú udalosti, ktoré sa v krajine dejú. Um, prechádzam to tak eh, telegraficky, potom v rámci otázok bude možné venovať sa podrobnejšie niektorým otázkam. Spomedzi najostatnejších udalostí, ku ktorým došlo, eh, žiaľ teda dochádza naďalej k dosť násilným protestom, dochádza taktiež eh, k stratám na životoch naďalej. Sú to však aj rôzne iniciatívy. Tá posledná z nich sa týka dohody z piatka, v rámci okrúhleho stola eh, národného dialógu. Vďaka tomu bol teda dosiahnutý tento významný krok, táto dohoda. Všetky zainteresované strany sa zaviazali pristúpiť na viacero aspektov tejto dohody. Okrem iného sú to aj požiadavky, ktoré navrhla eh, Európska únia napríklad prítomnosť Medziamerickej komisie pre ľudské práva, tiež e, prítomnosť e, organizmov, ktoré e, zastupujú OSN, tiež vlastné iniciatívy ďalších aktérov, tiež sa žiadala zvýšená prítomnosť zastupcov Európskej únie. Európska únia teda tým pádom je viac zastúpená prostredstvom rôznych misií, ktoré prebehli v posledných týždňoch na pozvanie nikaragujskej vlády. A samozrejme sme pri tejto príležitosti e, tiež nadviazali kontakty s rôznymi sektormi, s občianskou spoločnosťou, so študentami, s cirkvou v krajine, e, ďalej tiež rôzne ďalšie organizácie, ktorých sa to týka a tiež isté, že aj s miestnymi Um, štátnymi orgánmi, aby sme vyzvali všetkých eh, k ochote spolupracovať, aby sa podarilo eh, teda nájsť vhodné um, pokojné riešenie. Tieto rokovania zatiaľ um, je predbežné nejako uzatvárať či vyhodnocovať ich dopad. V každom prípade otázky, ktoré sa týkajú priamo rika rakúskych občanov, aby mali ostať eh, na rozhodnutie priamo na ich úrovni. My do toho nechceme zasahovať. Chceme, aby tento proces však prebiehal pokojne, mierovo, aby zahrňal všetky témy, ktoré som spomenul. Úzko spolupracujeme s našimi medzinárodnými spojencami, tiež sme v kontakte s Nikaragujskou církvou, a tiež e, so všetkými sme v kontakte, ktorí sa snaží o to, aby násilie, vraždy, úmrtia sa zastavili. Dialóg už teda začal, ale mal by e, nabrať e, trošku konkrétnejšie črty, aby bolo možné presadiť skutočne demokratické, legitímne priority občanmi Nikaraguji do praxe a tiež, aby sa predišlo ďalšej eskalácii protestov. Myslím, že to by zhruba stačilo na úvod a celkom iste e, budeme mať možnosť venovať sa podrobnejšie v rámci diskusie niektorým ďalším témam. So, I don't know if members... Neviem, e, či sa mm, poslanci chcú obrátiť e, na nášho osťa s otázkami. Pán Zeller, nech sa páči. Ja, vielen eh, dank. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj za tieto informácie, ktoré sme práve dostali. Režim Daniela Ortegu čoraz viac eh, vykazuje nielen autokratické črty, ale skôr až aj diktatorské črty a to už dosť e, dlhý čas. Aj z Európy zaznievajú podporné hlasy, čo pre mňa osobne je nepochopiteľné. V iných prípadoch, e, keď e, máme dočinenia s takýmto porušovaním ľudských práv, občanských práv v krajinách, A keď sa to dá konkrétne aj spojiť eh, s konkrétnymi ľuďmi, z pravidla to má personálne dôsledky pre týchto ľudí, dajme tomu sa uvolili sankcie voči ním, čo sa týka prístupu k, eh, do členských štátov Európskej únie, alebo tiež eh, čo sa týka ich majetku v členských štátoch EÚ, voči tomu sa dá zasiahnuť. Chcem sa opýtať, či sa niečo takéto plánuje aj v prípade držiteľov moci v Nikarague, aby sme vyslali e, isté signály, ktoré by ich mohli trochu oslabiť, trochu ich zraniť e, a ďalej, čo by sa dalo urobiť, aké opatrenia by sa dali prijať, ktoré by prekračovali rámec e, iba upozornení, aby naozaj sme dosiahli prepustenie neprávom zadržiavaných ľudí, obhajcov ľudských práv a tiež obhajcov občianských práv. Ďakujem. Ďakujeme, pán Celer. Ja mám len jednu malú otázočku na vás. Spomenuli ste, že ste v kontakte taktiež s cirkvou v Nikarague. Ja som sa z v médii dozvedela, že viacerí mladí ľudia, tie študenti sú v popredí týchto protestov. Ste v kontakte aj so študentami? Ak áno, a ako sú zorganizovaní? Pán Pons, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za tieto dva súbory otázok. Európska únia v súčasnosti nezvažuje uplatnenie sankcií, pretože najefektívnejšia metóda v tejto fáze sa nám zdá byť z politického hľadiska presadzovať, e, e, snažiť sa podporovať dialog, e, aby tento dialog zahrňal všetky zainteresované strany aby sa venovala pozornosť aj témam spravodlivosti, demokracie. Tie totiž zatiaľ boli um, pozabudnuté. Vláda nemá aj jednoznačný zámer sa týmto témam venovať. Samozrejme, vláda by rada obmedzila dialog e, na všetky iné témy, ale podľa nás takéto konanie je najefektívnejšie v tejto chvíli, pretože, ako som už povedal na úvod, Obyvatelia Nikaraguj sa musia dostať z tejto krízy a to vďaka dialogu podľa nás. Veríme a dúfame, že takýmto spôsobom sa nám podarí príjmať všetkých, aby si zadli za rokovací stôl v rámci ducha spolupráce, aby sa všetci zúčastnili týchto rokovaní. Budeme naďalej v našich kontaktoch požadovať, aby tento dialog naozaj prebiehal. Myslím, že ďalšia otázka Na ňu som už možno zodpovedala aj v tej prvej odpovedi. Sme v kontakte aj so študentami, e, s občianským hnutím. To zahrňa aj študentov Vieme však, že je množstvo rôznych združení, asociácií, mnoho ľudí, ktorí prichádzajú na tieto protesty. Nie sú to len študenti. Naši kolegovia, ktorí vycestovali do Nikaraguji, minulý týždeň absolvovali dve významné návštevy šéf oddelenia a taktiež predružný riaditeľ pre eh, Strednú Južnú Ameriku vycestovali do Nikaragui na pozvanie miestnych orgánov. Ale pri tejto príležitosti sa tiež stretli aj s e, zástupcami rôznych e, sektorov, ktorí sa zúčastňujú týchto protestov, s zástupcami cirkvy, s študentami, e, s občianskými združeniami, ktoré sa zúčastňujú týchto protestov. Ako som už uviedol, nie je to samozrejme um, automaticky zázračná palička, ale veríme, že vďaka tomuto nášmu um, úsiliu sa podarí uh, príjmať všetky strany, aby si zadli za rokovací stôl, aby dialog prebiehal. Tiež chceme Nicaragua, Nicarague dať uh, možnosť, uh, aby sa dostala z tejto slepej uličky, ktorá samozrejme je škodlivá pre celú krajinu. Mhm. Thank you. And yeah, let's hope... E, ďakujem a dúfajme, že minimálne e, príde k zastaveniu toho otvoreného násilia, ale samozrejme aj ostatné problémy, konkrétne situácie, kde prezident je manželom a žena, manželka je pod, e, teda, pod námestničkou, je, alebo treba zabezpečiť, neviem, či to presný názov, poviem sociálna demokracia, treba o tom ďalej diskutovať, ďakujem. Neviem, či aj ESVČ je prítomný, aby odpovedali na otázku ohľadom bodu 8. Ak nie, tak počkám, pretože komisia, pardon. Alebo devko. A tam u tej pani bude odpoveď na moju otázku. Takže môžeme prejsť eh, priamo na tento bod aj napriek tomu, že máme troška času našetreného. Na ostatnej schôdzi pod výboru 2. 15. mája eh, bol oficiálny čas na otázky, ale z časových dôvodov eh, nebolo možné eh, prerokovať tento bod programu. ASVČ a útvary komisie súhlasili pri tej príležitosti, že poskytnú svoje odpovede v písomnej podobe a dve prvé otázky eh, boli zodpovedané zo strany SVČ a tretia otázka Dúfam, že si vypočujeme dnes odpoveď. Ja som bola poslankyňou, ktorá formulovala túto otázku už 15. mája. A úprimne povedané, nepochopila som, prečo sme nedostali písomnú odpoveď, pretože ste už prišli s pripravenou odpoveďou 15. mája. Chcem teda vyjadriť poďakovanie e, službám sekretariátu DRUA, že opäť máme tento bod e, na programe. Aká bola tá otázka teraz konkrétne? Išlo o výročnú správu o ľudských e, právach parlamentu z roku 2017, kde sme privítali úspešnú implementáciu mechanizmu obhajcov ľudských práv e, zo strany konzorcia občianskej spoločnosti pod e, menom protectdefenders.eu, ktoré poskytuje nevyhnutnú podporu veľkému počtu obhajcov ľudských práv po celom svete a apelovali sme na pokračovanie aj po oktobri 2018 a na navýšenie jej rozsahu činnosti e, E, bol to avizované možné zavretie e, tohto, tohto, tejto inštancie 1. oktobra 2018, e, nakoľko nedošlo k predlženiu novej výzvy. Aké sú možné spôsoby, ako zabezpečiť kontinuitu mechanizmu od 1. októbra a v akom časovom horizonte? Kontinuálna posilnená podpora obhajcom ľudských práv je podstatná z pohľadu deklarovaných cieľov EÚ, pokiaľ ide o obhajcov ľudských práv, aj pokiaľ ide o implementáciu existujúcich usmernení EÚ. Aké navýšenie financií e, tak, e, je plánované, tak aby boli splnené požiadavky obhajcov ľudských práv aj z pohľadu výrazne poddimenzovaného cieľu 1 podporných režimov krajín alebo country support schemes. To bola moja otázka, pani Adamo, head of unit z DigiDevco, e, teda unit 1 tohto útvaru môžete odpovedať. Ďakujem, ďakujem za možnosť odpovedať na túto otázku tu na výbore. Druhá odpoveď je, že komisia v súčasnosti finalizuje viacročný finančný plán na obdobie 2018-2020, pokiaľ ide o EADAR. AR, AR. Po uzavretí strategického dialógu, ktorý prebehol v parlamente ako koncu apríla, sme si vedomi toho, že je nevyhnutné, aby nedošlo k prerušeniu, tak aby sme podporovali mechanizmus pre obhajcov ľudských práv, ako ste spomínali. A preto došlo k spusteniu osobitného opatrenia, tak aby sme financie dokázali alokovať na obdobie 12 mesiacov k júlu 2018 a ďalej. Ako náhle e, takéto financie budú k dispozícii, tak budeme uzatvárať novú zmluvu s konzorciom Protect Defenders počas tohto leta na obdobie 12 mesiacov. Zároveň, paralelne, ako som už povedala, máme za cieľ finalizovať a vyhlásiť novú výzvu na predkladanie ponúk, čo skoro, dúfame, že v septembri 2018, tak aby sme sa ubezpečili, že bude etablovaný nový mechanizmus, počnúc ďalším rokom a nová výzva bude súčasťou samozrejme viacročného akčného plánu na obdobie 2018-2020, pokiaľ ide o e ADHR nástroj. Všetky tieto kroky zabezpečia zachovanie kontinuity, pokiaľ ide o podporu mechanizmu obhajcov ľudských práv ako ste povedali, samozrejme toto je e, jasná priorita, pokiaľ ide o ten nástroj a vo všeobecnosti aj e, pre celú EÚ v, v súčasnom kontexte, aj z pohľadu pridanej hodnoty tohto programu. A k vašej poslednej otázke, áno, naozaj e, my sme načúvali vašej žiadosti a takisto chceme e, prioritne riešiť aktivity, ktoré riešia zmenšujúci sa priestor pre občianskú spoločnosť. Snažíme sa priaznivo nastaviť posilnenie cieľu 1 nástroja. Ďakujem. Aj ďakujem aj ja, ďakujem pekne za odpoveď. A teraz odpoveď, ktorá bola prezentovaná tu na verejnom zasadnutí druhá, je takáto informácia prístupná aj pre mimovládne organizácie, ktoré sú súčasťou konzorcia, ktoré potrebujú mať takéto informácie na to, aby mohli pokračovať vo svojej práci? Áno, odpoveď samozrejme. Ako viem, tak už máme kontakt s týmto konzorciom a prebiehajú diskusie ohľadom toho premostujúceho kontraktu alebo tej zmluvy, či vedia, čo sa deje, ale samozrejme ochotne sa o tieto informácie podelím s kýmkoľvek. Samozrejme, tí, ktorí pracujú v konzorciu, tak tí sa na vás obrátia, pretože výbor Duranie je tým správnym fórom. Dobre, ďakujem pekne za odpoveď. A pokiaľ ide o tie ostatné, tam som odpoveď nedostala, takže zostáva to naďalej tajomstvom. Ja dúfam, že na budúce, keď budeme mať takýto úsek otázok, takže budeme mať e, na to vyčlenený dostatočný čas a že to budeme môcť riadne vybaviť. Myslím, že môžeme týmto uzavrieť dnešnú schôzu druhá a budeme pokračovať zajtra ráno o 9 eh, kde je naplánovaná výmena názorov s podnikateľským sektorom. Ďakujem.